migrácie, o plnení Európskej agendy pre migráciu. E, poprosíme pána podpredsedu komisie Timmermansa, aby sa usadil a kým sa teda usadí, tak ja odovzdám svoje kreslo pani Galpec. Vážení pani poslanci, pani poslankyne, pokračujeme ďalším bodom nášho programu oznámenie komisie o plnení Európskej agendy pre migráciu. Odovzdám rovno slovo pánovi Timmermansovi. Vážený pán predseda, za posledných 6 mesiacov veľký počet ľudí prišiel na EU hranice, bezprecedentný počet ľudí. E, priťažlivosť únie, ktorá prilákava tieto toky migrantov, sa asi nezmení v budúcnosti. 10 tisíce ľudí utekajú pred vojnou v Sýrii a Európa bude stále atraktívna pre tých, ktorí hľadajú lepší život. Ako Európania nemôžeme a ne obrátime sa chrbtom našej morálnej medzinárodnej zákonnej povinnosti poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú. Ale nemôžeme ani pokračovať takto nekontrolo- príjmať nekontrolované toky migrantov, ktorí prechádzajú e, z jednej hranice na druhú bez problémov. Je to proti základným princípom spoločného európskeho azylového systému a šengensk- proti šengenským pravidlám. Kríza poukázala na významné nedostatky a slabiny vonkajších hraníc. Toto a spolu s politikou niektorých štátov viedlo k tomu, že viaceré členské štáty sa vrátili k tomu, že dočasne zaviedli kontrolu na vnútorných hraniciach a tým spochybnili e, voľný pohyb v šengenskom priestore a jeho veľký prínos pre hospodárstvo a pre občanov. Odhadli sme náklady toho, keby neexistoval Schengen vo výške 5 až 18 miliard eur ročne. Takže potrebujeme dať naše systémy do poriadku, aby sme boli pripravení efektívne e, riešiť výzvu ľudí, ktorí sú na pohybe. To znamená riadenejšie a zákonnejšie spôsoby vstupu pre tých, ktorí potrebujú ochranu a rýchla efektívna identifikácia a návrat tých, ktorí nemajú právo byť v Európskej únii. Eh, vo svetle s cieľmi, ktoré sme predstavili 10. februára a ktoré schválila Európska rada. Minulý týždeň predložila komisia cestnú mapu eh, na to, aby sa šengenský priestor do konca tohto roku dostal späť do normálnych kolají. Som rád, že táto cestná mapa bola v plnom rozsahu schválená hlavmi, hlav, hlavmi štátov a vlád včera. Na cestnej mape sme identifikovali také eh, kľúčové priority Poprvé, Grécko potrebuje mm, vyriešiť tie slabiny v kontrole hraníc za pomoci Komisie EU agentúra ďalších členských štátov. Medzi tým musíme takisto sa rýchlo dohodnúť na e, Európskej pohraničnej a námornej stráži, aby sme efektívne chránili e, vonkajšie hranice. Tu sa spolieham na tento parlament a na jeho podporu. Po druhé, musí zastať okamžite prístup, nech sa tá vlna prevalí a musíme urýchlene posilniť pomoc Grécku a tým, ktorí sú na jeho území. Pracujeme, úzko spolupracujeme s gréckými orgánmi a s medzinárodnými organizáciami na tom, aby sa zvýšili príjmacie kapacity. Takisto sme navrhli nový nástroj humanitárnej pomoci EÚ, tak aby sme pomohli rýchlejšie a lepšie. A na záver rozhodnutie relokácie musí fungovať, čo pomôže odľahčiť tlak na Grécko. V tomto ohľade vítam, že sa nám podarilo urýchliť tempo relokácií e, v posledných dňoch. Po tretie, potrebujeme uplatňovať šengenské pravidlá a zabezpečiť budúcnosť Schengenu. V cestnej mape sa jasne hovorí o tom, že komisia, ak to bude potrebné, je pripravená pripraviť riadny európsky postup na dočasnú e, kontrolu vnútorných hraníc v máji. Takéto kontroly budú cieľené na tie časti hraníc, kde je to nutné a budú občasovo obmedzené. Ich cieľom bude postupne e, ich zase zrušiť do decembra. Poviem to jasne, cieľom nie je postihnúť e, nejaký členský štát. Ide o harmonizovaný prístup, tak aby sme korektne mohli postupovať kým sa nevyriešia zásadné problémy. V tejto kríze je všetko so všetkým prepojené a musíme paralelne pracovať na všetkých aspektoch. Poprvé musíme znížiť počet tých, ktorí prichádzajú do Grécka. Preto je dôležité, aby sme naďalej spolupracovali s Tureckom a plne implementovali spoločný akčný plán, aby sme zrušili systém fungovania pašerákov a tragic- zastavili tragickú stratu životov a jediným schodným spôsobom cesty do Európy boli zákonné cesty. Európska komisia je pripravená podporovať ďalšie práce v nadchádzajúcich dňoch na základe princípov, ktoré identifikovali hlavy štátov a vlád vo svojom vyhlásení včera večer Lídry sa dohodli na tom, že pri tejto práci sa budú rešpektovať európske a medzinárodné predpisy. Paralelne musíme E, zabezpečiť to, aby sa Grécko vrátilo do dublinského systému podľa odporúčaní z 10. februára. Z dlhodobého hľadiska sa musíme znova pozrieť na Dublin, ako funguje a zabezpečiť to, aby sme budovali udržateľný európsky azylový systém. A na záver, ale rovnako dôležité je aj to, že musíme hovoriť o tom, že je potrebné hľadať bezpečné alternatívne cesty pre tých, ktorí potrebujú ochranu. Je to dôležité preto, aby sme zabezpečili ochranu zraniteľných osôb, vrátane žien a detí. Upozorňuje sa na to aj, upozorňoval sa na to aj dnešnej dopoludnejšej diskusie o utečenkách a ďakujem parlamentu za to, že hovoril o tejto dôležitej téme a že to dal na program práve dnes v deň MDŽ. Je dôležité, aby sme pracovali na všetkých frontoch a dodržali grécky plán. K tomu sa členské štáty zaviazali na viacerých zasadnutiach Európskej rady. Teraz musíme priniesť výsledky. Máme plán, a musíme ukázať, že pomaly, ale isto tento plán začne prinašať výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, vážny pán podpredseda komisie, za otvorenie tejto rozpravy. A teraz eh, dostávajú slovo rečníci v mene politickej skupiny skôr za EPP, pani Holmajer. Vážny pán podpredseda, komisie, kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať za prehľad e, situácie. Naozaj je, je pravda, že malými krokmi sa posúvame vpred, ale žiaľ, tieto kroky sú predsa len príliš malé. Ešte stále vzhľadom e, na rozsah tohto problému. Registračné údaje sa síce v percentách už uvádzajú Grécku, už e, sa tento pomer výrazne zvyšil, ale na čo sa skutočne vzťahujú tieto percentá ešte nie je celkom jasné, pretože tie skutočné čísla ešte stále nie sú e, celkom jasné. Nevieme totiž, koľko presne ľudí, aby ste to povedali, koľko presne ľudí konkrétne prechádza cez hranice. Mňa teší, že na samite EU-Turecko sme sa posunuli o ďalší krok vpred v zmysle spolupráce medzi EU a Tureckom. Dúfam, že do polovice mesiaca sa podarí presadiť konkrétne kroky. Chcem sa poďakovať za to, že um, sa zamietla mm, tzv. politika odovzdávania akoby. téma obchodovania s ľuďmi musí byť e, o mnoho vyššie v zozname priorít. Ja vidím, že Europol aj Frontex vďaka svojmu vlastnému personálu, e, nemá na to žiadne e, extra vybavenie. Ešte stále totiž sme nezískali navýšenie personálu pre Frontexu ani nie zo strany EASO, pretože členské štáty zatiaľ neposkytujú e, expertov, tak ako to bolo odsúhlasené. To je podľa mňa veľká hanba, pretože Mm, normálne by sa mali inštitúcie navzájom podporovať a nie podkopávať svoju činnosť. Chcem eh, teda eh, na toto apelovať. V roku 2015 bolo 6000 detí identifikovaných ako obete zneužívania v roku 2000 15 mm, už bolo 8 eh, tisíc a pritom za tento rok 2016 vidíme, že iba za prvý mesiac ich bolo viac než v priebehu celého roka 2015. Vidíme, že tieto bezbranné deti sa dostávajú do rúk e, zločincov. My musíme urobiť všetko preto, musíme sprístupniť personál, aby sme chránili aj tieto deti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani predsedajúca upozorňuje maďarských tlmočníkov, že Eh, boli nejaké problémy s materským tlmočením. Eh, dúfame, že sa už problém napravil. Ďalej nasleduje pani Sipel. Thank you. Ďakujem pekne. O čom tu vlastne hovoríme? Komisia chce opäť eh, uplatniť Dublin na Grécko. Je to systém, ktorý nefungoval ešte nikdy a ktorý prenecháva zodpovednosť je výlučne len krajinám, ktoré majú vonkajšiu hranicu. Ak sa uzavrie balkánska trasa, tak e, sa ak teda ostane uzavretá táto trasa, tak sa situácia v Grécku definitívne stane humanitárnou katastrofou. E, nemôžeme teda vôbec hovoriť o tom, že by sme zavratili späť k Dublinu. Ostatné členské štáty musia konečne prevziať svoj podiel zodpovednosti. Namiesto toho by teraz zdá sa malo riešiť naše problémy Turecko. Ale je Turecko naozaj bezpečnou krajinou, dôveryhodným partnerom? Mierový proces s Kurdmi sa ukončil, e, právnici a novinári nemôžu slobodne pracovať, médiá sú okupované a po Číne je Turecko druhá krajina s najvyšším počtom e, novinárov vo väzení. Áno, odmenujeme Turecko za prijímanie takmer 3 miliónov utečencov a zároveň hovoríme, že náš kontinent s 500 miliónmi obyvateľov je príliš preťažený takýmto počtom utečencov. Je to predsa trápne. Európa stráca svoju hodnotu. Nielen ako miesto relatívneho blahobytu, ale tiež ako miesto slobody, demokracie a dodržiavania základných a ľudských práv. To sa týka utečencov a zároveň je to fatálny signál pre našich vlastných občanov. Komisia a rada musia konečne prevziať politické vedenie a zaistiť rozdeľovanie v rámci EÚ. Áno, boj proti príčinám úteku a proti prevádzačom a pašerákom vrátane lepších životných podmienok utečencov v tretich krajinách, to je dôležité, ale iba ak e, si uznáme všetci svoju zodpovednosť, budeme mať silnú vyjednávaciu pozíciu a budeme aj my dôveryhodným partnerom. Ďakujem. Pani Sipel, ste ochotná prijať otázku vo forme modrej karty od pána Jakovčiča? Áno. Pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujeme vám, pani Sipol, že ste prijali moju otázku. Spomenuli ste Západný Balkán a Balkánsku trasu. Um, tvrdíte, že nesmie byť uzavretá táto trasa. Ja súhlasím s vami, musí táto trasa ostať otvorená, ale chcem sa opýtať, či súhlasíte so mnou, že musíme vedieť, kto presne prechádza touto trasou. Kto k nám prichádza? Grécko nie je schopné zaviesť späť dublinský režim. Mm, to už bolo zrušené dávno v minulosti, ale musíme predsa mať prehľad kto prichádza do EÚ. Súhlasím s vami v tom, že registrácia všetkých prichádzajúcich utečencov tam presne, kde prekračujú hranicu, sa musí zaistiť. Už e, to povedala pani Holmajer, že sa to nesmie prenechávať len samotnému Grécku napríklad, ale že tu bude potrebná podpora všetkých členských štátov, čo sa týka personálu. A ak sa toto podarí, e, tak sa celkom iste posunieme o krok vpred. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Kirkov na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážna, vážený pán popredseda komisie, dnes sme tu preto, aby sme hovorili o plnení pravidiel. Nie je to príliš vzrušujúca téma, ale pravidlá nás napokon môžu zachrániť. Ak nebude dodržovať pravidlá, tak na čo tu vlastne sme? Pravidlá a ich plnenie nie vždy umožňujú uh, rôzne vzletné vyhlásenia o víťazstve či o prelome um, dlhotrvajúcich problémov, ale záleží na nich a preto na včerajšom samete s Tureckom sa opäť eh, po druhýkrát v priebehu roka úplne porušili a roztrhali všetky naše pravidlá. Pravidlá predsa musia platiť, eh, aby eh, sa veci posunuli vpred. Nemôžeme predsa vždy produkovať nové a nové rozhodnutia vychádzajúce z úplného zúfalstva. Isté, že podporuje mnoho návrhov, ktoré predložila komisia, e, vychádzajú z e, mechanizmov, ktoré už máme v praxi. Tie nám môžu pomôcť chrániť vonkajšie hranice, tiež e, zvýšiť efektívnosť návratov, ako aj zvýšiť solidaritu prostredstvom EASO a Frontexu. A vážny pán podpredseda Timmermans, vy ste predniesli isté záruky v tomto smere, ale nikde v aktuálnych pravidlách sa nehovorí, že by sme mali konať v rozpore s našim vlastným azylovým právom a že by sme mali vyčleňovať obrovské sumy peňazí s žiadnymi, e, bez žiadnych záruk e, a bez dodržania základných kritérií. Ideálne riešenia neexistujú, relokácie zatiaľ nefungujú a ja sa obávam, že akákoľvek dohoda s Tureckom e, bez dostatočného právneho rámca a bez skutočných hodnotiacich kritérií bude len ďalším zlyhaním v časoch, keď tak naliehavo potrebujeme úspech a skutočné riešenie George Benešov, obávam sa, mal pravdu, keď povedal, že sa učíme z dejín, ale neučíme sa z dejín nič. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kirkop. Ste ochotní prijať otázku od pána Etheridgea? Áno. Pán Etheridge, nech sa páči. Ďakujem aj za to, že ste prijali moju otázku. Súhlasíte so mnou, že situácia eh, s imigráciou je najvýznamnejším faktorom, v ktorom Európska únia je úplne mimo kontaktu so svojimi voličmi a aj preto je taký negatívny postoj v radoch obyvateľstva k Európskej únie. Ale súhlasíte aj s tým, že už len to, že Európska únia prijíma takéto zúfalé riešenia v snahe riešiť túto krízu, že sa takto podkladá Turecku, prosí Turecko, dokazuje o zlyhávaní celej tejto organizácie zvanej EÚ. Pán Kirkop, Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé otázky. Budem sa musieť nad nimi zamyslieť, e, ale možno by som vám medzi tým mohol povedať, že keby ste počúvali, čo som práve povedal, e, zrejme by ste pochopili, aký je ďalší postup, e, konkrétne pozitívny a s účasťou Veľkej Británie, aby boli zmysluplnejšie rozhodovacie procesy v EÚ. Ak sme totiž opustili EÚ, viem, že tento pán by si to veľmi želal, tak už by sme neboli súčasťou rozhodovania vychádzajú z našich skúseností. Ja napríklad ako niekdejší minister pre imigráciu by sme mohli pomôcť Európe vyriešiť túto migračnú krízu, ktorá sa musí naozaj vyriešiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Wikstrom. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V posledných niekoľkých mesiacoch tento kontinent čelil bezprecedentnému počtu utečencov, ktorí utekajú pred konfliktami a um, prenasledovaním. Reakcie národných eh, politických predstaviteľov boli eh, dosť patetické. Boli sme svetkami eh, volania po masových návratoch, taktiež v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a s umluvami Európskej únie. Boli sme svedkami opätovného zavedenia vnútro šengenských hraničných kontrol, kontrol napriek výpočtom Inštitútu Bettermans, ktorý hovorí o tom, že iba finančné náklady z rútenia Schengenu by presahovali zhruba 1,4 bilióna eur v priebehu eh, desiatich rokov. Boli sme svedkami toho, že členské štáty sa eh, snažia navzájom predbiehať v e, nízkej úrovni starostlivosti utečencov e, v nádeji, že ich tým budú motivovať, aby išli niekam inám. Ale neboli sme svedkami politického vedenia vodcovstva v snahe nájsť jediné riešenie, ktoré môže nastoliť e, pokoj a síce spoločné kroky na základe metódy spoločenstva, aby sme zaistili spravodlivé, rozumné rozdelenie povinností a starostlivosti o ľudí, ktorí utekajú. My musíme docieliť skutočné spravovanie našich hraníc spoločnými silami, zdieľanie zodpovednosti za prijímanie utečencov a tiež spôsoby návratu pre tých, ktorí nesplňajú kritéria ehm, nároku na medzinárodnú ochranu. Ale toto všetko musíme robiť spoločne a v dôstojných podmienkach, vážený pán komisár Avramopoulos, vážený pán predseda komisie Timmermans. Pokračujte v tejto dobrej práci na úrovni komisie a navrhnite skutočne európske riešenie. Okrem iného aj v blížiacej sa reforme Dublinu je najvyšší čas, aby komisia aj Európsky parlament sa ujali vedenia spolu s niekoľkými odvážnymi politickými predstaviteľmi členských štátov, ktorých ešte niekoľko je v rade a prečo? Pretože Európa si to jednoducho zaslúži. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečníčkou je pani Ernst. Nech sa páči. Ďakujem. To, čo sa v súčasnosti deje s utečencami, sa dá e, označiť len ako cynizmus. Členské štáty totiž v Európskej únii nie sú schopné prijímať utečencov, e, by sa to údajne malo e, vyriešiť e, akýmsi kupčením s Tureckom. Dážme nelegálneho pristovalca z Grécka do Turecka, dostaneš legálneho utečenca, čo nech už to znamená čokoľvek, ktorý sa bude môcť usídliť v Európe. Takéto presúvanie utečencov do Turecka, a to hovorí veľmi jasne, by bolo v rozpore s medzinárodným právom, pretože Turecko v súčasnosti um, podpísalo e, ženevský dohovor iba s regionálnou výhradou. Politika príjmania v EÚ jednoducho úplne zlyhala, z migračnej agendy sa stala represívna agenda. Dámy a páni, keby sme sa boli zamysleli e, len nad tým poskytovať ochranu sírčanom a diskutovať o možných bezpečných zónach v Sýrii. Je to predsa úplná fraška, je to veľmi úbohé Obraciame sa pritom na Turecko, ktoré samo pošliapáva ľudské práva, e, ktoré pošliapáva práva menšín, ktoré e, ničí svoje vlastné kurdské obyvateľstvo, právo na azyl, ženevský dohovor. Toto všetko je systematicky porušované a my ako ľavica nie sme ochotní toto akceptovať. Ja vás vyzývam, aby ste proti takémuto dianiu protestovali všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii ako poslanci Európskeho parlamentu, aj ako občianská spoločnosť. Všetko musíme nasadiť. E, ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Teraz nasleduje pani Sargentini. Ďakujem, pani predsednička. Pán Timmermans, pán Avramopoulos, e to je šťastie, že Európska únia e, má možnosť vysvetliť nám to, čo si myslí o návrhoch rady zo včerajšieho večera. Ale my tu teraz počúvame len e, o akejsi e, loajálnej spolupráci. A ja dokonca počujem tu aj isté, istú obhajobu, že sa to deje v rámci zákonov a medzinárodných konvencií. Ale tieto Návrhy rady nemajú za cieľ prijať utečencov, ale ich cieľom je zabrzdiť e, tok utečencov smerujúcich do Európy. A podľa mňa e, už e, vlastne to je prvá chyba posudzovania. Tí utečenci opúšťajú niečo, utekajú pred niečím a oni odniekiaľ odchádzajú pred nebezpečenstvom a to treba brať do úvahy. Nemôžeme povedať, že máte tu jedného utečenca a my ho vymeníme za iného utečenca. Nie, nie, my nemôžeme e, meniť prázdne fľašky za fľašky plné. Ja by som chcela vedieť, ako e, budeme riešiť legálne príchody a e, legálne prechody, pretože ľudia nemôžu prechádzať legálne e, cez hranice, tak prichádzajú nelegálne a tam vzniká problém v súvislosti s kontrolou. A podľa mňa e, rada tam nekoná a vy tiež nie, pretože vy ste boli na dobrej ceste z počiatku. Pani Ferrara. Grazie, Ďakujem, pani predsedajúca dnes opäť musíme hovoriť o týchto krokoch vpred. Sú to malé kroky ako monitorovanie agendy o migrácii. My sme povinní hovoriť o deťoch, ktoré nie sú sprevádzaní dospelými, o týchto ľuďoch, ktorí prišli na európske územie a nevieme o nich nič, e, skutočné údaje o sieťach obchodníkov s ľuďmi a e, Máme tu predsa Europol a Európske centrum pre obchodovanie s ľuďmi, tí by nám mohli pohovoriť o výsledkoch svojej práci. No a pokiaľ ide o dohodách s Tureckom eh, ohľadne čelenia migrantskej kríze, ja si myslím, že my nemôžeme eh, ustupovať pred týmito tureckými útokmi, pretože my nemôžeme jednoducho súhlasí s tým, že Turecko príjmeme do Európskej únie, aby sme vyriešili jeden problém. Turecko nerešpektuje ľudské práva a mm, niektoré členské štáty opäť odmietajú solidárne riešiť otázku e, migračných tokov. A kým nebudeme mať voľu spolupracovať, tak sa nič nezmení. Pani Farara, akceptujete modrú kartu od pani Voutmans? Pani, áno, pani Voutmans, nech sa páči. Ďakujem. Ja konštatujem, že aj vy hovoríte o E, viac ako 40 členov výboru DV sme položili otázku na túto tému a požiadali sme, aby táto otázka sa dostala na program pléna. Ja by som rada vedela, čo vaša skupina e, podnikne, aby sme zistili, čo sa, deje s týmito, čo sa stalo s týmito 10 tisícmi zmiznutých detí. Treba osloviť Europol a drahí priatelia, ja si myslím, že my absolútne musíme niečo urobiť, pretože nemôžeme pripustiť, aby v roku 2016 sa z nášho územia stratilo 10 tisíc detí. Áno, samozrejme, ja s vami plne súhlasím a moja politická skupina tiež treba vyjasniť túto situáciu mlad- malých detí bez prievodu. A ja by som adresovala ústnú otázku zástupcom Európskej komisie a rovnako by som požiadala, o ochranný program pre túto kategóriu veľmi zraniteľných osôb. Je naozaj hrodné, hrozné, že sú tu tisícky detí bez prievodu, ktoré jednoducho zmiznú bez toho, aby sa niekto dožadoval ich ochrany a dohľadu nad nimi. Takže ja plne zdieľam váš názor. Er Ďakujem, vážená pani predsednička ak je tu niečo, čo z tejto krízy utečencov by malo výjsť na povrch, tak to je nečinnosť Európskej únie. Predložilo sa stovky strán návrhov, ale e, nič sa nerieši. Tí utečenci, ktorí e, vstúpili do Európy včera, tak e, európsky e, vedúci predstavitelia E, vlastne položili na oltár Erdogana záujmy Európskej únie a jej budúcnosť. To je interpretácia včerajších aktov a ustupovanie Turecku. Turecko chce rýchlo pristúpiť do Európskej únie a Európska únia sa skláňa, stala sa závislou od Turecka, ktoré nie je dôveryhodným partnerom a zahráva sa s našou slobodou len preto, že my sa chceme snažiť vyriešiť eh, tsunami azylu. Eh, to, čo sa stalo včera, nie je dohoda, je to historická chyba a treba to absolútne zmeniť. Ja by som chcela požiadať môjho premiéra a, eh, a po, za, pochváliť za jeho odvážne slova. Zatvoriť dvere Turecku, to je nielen náš záujem, ale aj záujem bezpečnosti našich občanov. Ďakujem. Pani Papadakis, nech sa páči. Máte pol druhá minútu. Máme tu cestnú mapu pre Schengen a máme spoločné vyhlásenie zo včerajšieho samitu. V podstate to znamená len toľko, že tisícky zúfalých žiadateľov o azyl a migrantov ostanú vysieť v Grécku, zatvoria sa hranice a tlačí sa na návraty. To nie je len politika Rakúska či vyšehradských štátov, ale je to v podstate univerzálna politika Európskej únie, ktorú podpísala aj grécka vláda proti ženevskému dohovoru. To neuznávajú Afgáncov ako utečencov, ktorí sú zároveň obeťou imperialistických vojen, ale zároveň nedávame ani štatút utečencov sírčanom, ktorí trpia obmedzeniami udelenia azylu, tak ako to zaviedlo napríklad Nemecko a ktoré podporujú iné krajiny na základe fašistických tendencií. A využívanie tejto zámienky utečencov vedie k tomu, že stredná vrstva tureckého obyvateľstva spochybňuje národnú suverenitu Grécka. Solidarita utečencov? chcú ísť do koneč... tam, kde chcú ísť, to potrebujeme, potrebujeme mať príjímacie centra, ktoré budú dôstojné. Musíme bojovať proti násilným politikám EÚ a členských štátov, proti imperialistickým vojnám a kapitalistickým systémom. Ďakujem. Pani Macmecola Mecola je... Nie. Nie, slovo dostáva Roberto Mecola. Máte faktickú pripomienku? E, prosím vás, hovorte pomalšie, lebo tlmočníci e, netlmočia, nerozumieme im, nevieme. A prosím vás, e, požiadajte rečníkov, aby hovorili pomalšie, aby tlmočníci mohli e, správne tlmočiť, aby e, tí, ktorí e, príslušným jazykom nehovoria, vedeli, o čom je reč. E, Ďakujem pekne Vážení poslanci, my žiadame tlmočníkov, aby pokračovali a tlmočili to, čo je, v, o čom sa tu diskutuje. Poprosím všetkých, aby hovorili pomalšie, aby tlmočníci s rečníkmi stíhali. Ale teraz dostáva slovo Roberto. Mecola. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať komisii za jednoznačnú angažovanosť v snahe nájsť riešenie kríze a preskúmať nástroje, ktoré máme na európskej úrovni, preto aby sme to spravili najlepším možným spôsobom. Zameriam sa na Schengen oslavova, naša preslávená šengenská zóna je základom modernej Európy. Musíme spraviť všetko preto, aby tomu tak aj bolo naďalej. Zároveň musíme pochopiť, že jediný máme vnútorné hranice v Európe je preto, že naši občania, že sme im slúbili, že vonkajšie hranice budú bezpečnejšie, chránenejšie a že výmena informácií sa zlepší. Jednoducho, jedno nejde bez druhého. Schengen je kľúčový pre celkovú bezpečnosť Európy, ale zároveň je ekonomicky a politicky nutný. Videli sme, že náklady opätovné zavedenia kontroly na vnútorných hraniciach budú stať 5 až 18 e, miliard každý rok, takže musíme spraviť oveľa viac preto, aby sme chránili vonkajšie hranice a aby normy bezpečnosti ostali vysoké. V tomto ohľade mm, návrh Európskej hraničnej a pobrežnej stráže je súčasťou celého balíka. Musíme uh, si zvážiť všetky dôsledky e, obmedzenia suverenity a spraviť to čo najskôr. Spoločný akčný plán EU Turecka sa musí realizovať a pozrieť sa na to, ako to môžeme prepojiť s tým, na čo sme sa dohodli, alebo na čo sa e, štáty dohodli včera v noci. Každý členský štát musí plniť svoje povinnosti na vonkajších hraniciach. To platí aj o Grécku. Všetci si uvedomujeme, aká ťažká je situácia v Grécku a preto je zásadné to, aby solidarita a vzájomná dôvera medzi členskými štátmi bola tým princípom, na ktorom budeme konať. A na záver poviem pani predsednička to, že naši občania žiadajú, že Európa bude konať. Už nejde o hľadanie nejakej pohotovostnej odpovede na, pohotovostnú, na urgentnú situáciu. Musíme nájsť dlhodobé riešenie. Ďakujem pekne. Modrá karta, otázka od pána Soni. Budete akceptovať túto otázku od pána Saniho? Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Mecola, akceptujem krátku, pomalu, krátku otázku, dve, tri slova. Vidíte nejaké riešenie týchto problémov tým, že by sa našli prostriedky na to, ako presvedčiť blokujúcu menšinu tých, ktorí, tie členské štáty, ktoré nie sú ochotné e, pre, prijať tieto rozhodnutia? Ďakujem pekne. Poprosím vás naozaj, aby ste spomalili, lebo jednoducho s týmto tempom tlmočníci majú problém. Pani predsednička, ja pripravujem správu, ktorá dúfam, že bude schválená na plenárke budúci mesiac a tam presne identifikujem uh, víziu tejto inštitúcie a toho, prečo konečne po rokoch diskusí, konkrétne v iných inštitúciách, konečne sa môžeme posunúť k tomu, aby sme akceptovali to, že migrácia a jej výzvy sú niečo, čo e, musia e, robiť všetky členské štáty EÚ spoločne. Akékoľvek riešenie si vyžiada to, aby každý niesol svoj podiel zodpovednosti. Pán Moraes, na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tak ako povedal pán Timmermans, Myslím si, že povedal, že máme plán korektne. Komisia, <laughs> máte množstvo plánov. 700 uh, milión eur ste nedávno nadčerpali a dali do Grécka. Dúfali ste, že sa niečo zásadné udeje v rámci tohto humanitárneho nástroja, ale jednoznačne to nestačí. A vieme, že mnohí poslanci, ktorí uh, robia niečo s touto krízou, na tejto kríze vedia, že komisia mala plány už dva roky a problémom je rada, problémom je nekoherentná a agresívna reakcia mm, vo viacerých oblastiach na zavedené plány. Čiže teraz máme dva piliere tohto riešenia. Máme súbor plánov komisie, ktorý rieši od, od Dublinu, o, po revíziu agentúr, veci, ktoré sme nikdy nečakali, že to budeme robiť. Teraz máme hraničnú agentúru, e, pre, posilníme azylový m, m, m, úrad E, celé mesiace sme na tomto pracovali a máme ďalšie plány. A potom tu máme ďalší plán, ktorý sa týka Turecka. Chcel by som len vyzvať k tomu, aby sme neporušovali medzinárodné právo, keď riešime turecký plán, aby sme sa pridržali našich princípov a medzinárodného práva vo všetkom, čo robíme. Ale pripomeňme si, že jednoducho si nemôžeme v tomto parlamente dovoliť, aby sme nerobili svoju prácu e, Komisia rieši svoje zásadné veci, o ktorých som hovoril predtým. Jednoducho si nemôžeme dovoliť nechať ľudí umierať, alebo aby boli zranení, alebo aby jednoducho sa strácali malé deti bez prievodu. Ďakujem pekne, pán Morajs. Akceptujete modrú kartu od pána Jureka, áno? Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať, kritizujete Európsku radu ale len pred desiatimi mesiacmi to bola naša vláda, ktorá navrhla jediný logický mechanizmus, ktorý by bol mohol zastaviť túto drámu, túto tragédiu. Hovorím o boji proti nezákonnému obchodu s ľuďmi. Tento boj je nutný, aby sme pomohli tým, ktorí potrebujú pomoc a takto vlastne problém sa stal neriešiteľným a ešte ho len zhoršujeme. Ďakujem za otázku. Otázka um, rady. Tu nejde o to, aby sme zo všetkého vinili radu vo všeobecnosti. Nehovoríme vo všeobecnosti, hovoríme o tých extrémoch na rade. Niektoré štáty sa snažia jednoducho e, presunúť zodpovednosť na iných a jednoducho v Európskej únii to nie je možné. Uh, jednoducho to je neakceptovateľné, aby eh, ktoré krajiny sa snažili spraviť všetko a druhé krajiny iba prizerajú sa na to, ako iní niečo robia. Komisia má plány, tie plány dozrievali vyše dvoch rokov a teraz by sme mali začať konať, ale nemôžeme, pretože niektorí na rade sú agresívni a nič nerobia. Ďakujem pekne. Slovo dostáva na minútu pani Stevens. Ďakujem, pani predsedajúca, drahí kolegovia. V minulosti európsky vodcovia a vlády nevenovali dostatočnú politiku hraň, pohraničnej politike a náhle všetci závisíme od Turecka. A my dokonca nie sme schopní kontrolovať vlastné hranice. Európska únia sa môže stať obeťou vydierania. Samozrejme, že e, Turci už dlho e, e, zneužívajú Európsku úniu ako dôsledok laxistickej Merkelovej politiky to, čo sa dnes deje, je mimoriadne smutné pre Európsku úniu a ťažké zároveň. My musíme urobiť absolútne všetko preto, aby Európska únia mohla opätovne sama riadiť sebu a nezávisieť od krajín ako Turecko. A cesta do západnej Európy by mala byť uzavretá, my by sme sa mali sústrediť na príjmanie E, a e, integráciu utečencov. Mali by sme stanoviť striktné e, limity a kvóty pre utečencov. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Mlinár, pani Mlinár na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcela naozaj mať úprimnú diskusiu. Ešte stále sa hovorí o implementácii opatrení, ktoré sú predpokladané v rámci relokačného rozhodnutia. To jednoducho nefunguje. Nemôžeme žiadať také krajiny ako Grécko, aby budovalo hotspoty príjmacie centrá ich, ak akcií. Potom členské štáty neprerozdelia 568 e, zo 66 tisíc, jednoducho to je kvapka v mori. Ja som presvedčená o dvoch veciach. Poprvé, mali by sme prestať sa snažiť posúvať európske problémy a mali by sme riešiť krízu utečencov tak, aby sme mali jednoznačný európsky prístup. Po druhé, potrebujeme konkrétne opatrenia cez solidaritu a prerozdelenie zodpovednosti. A to teraz. Návrh komisie plne obnoviť fungovanie Schengenu schválili hlavy štátov a vlád, ale ja sa obávam, že toto je iba pra, sú iba prázdne slova, zachádza to priďaleko, potrebujeme holistický prístup, nielen niečo na papieri. Schengen sa dá zachrániť spoločným chráneným hraníc. Ďakujem pekne. Ja dúfam, že tu bude návrh modrej karty, ktorý umožní konkrétnu diskusiu o právnej, e, zákonnej hospodárskej migrácii. Ďakujem pekne vystupujete dlhšie, ako máte udelený čas. Pani Bierk, na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Schengen môže a musí byť e, opätovne nastolený. Členské štáty musia prezať zodpovednosť za prijímanie utečencov. E, namiesto presúvania si zájomnej zodpovednosti je potrebné, aby sa jej ujali všetci. Komisia sa držala agendy, e, ktorá by odrádzala ľudí utekať do Európy. Urobili sa unáhlené rozhodnutia, e, ktoré sa týkali Frontexu a iných subjektov e, a tiež sa zatvárali nepriateľné dohody s režimom, ako je napríklad ten turecký režim v snahe zabrániť ľuďom, aby prichádzali do Európy. Toto však nie je dobrý plán do budúcna. Vhodným plánom do budúcna je stavať na tom, aby sme eh, konali zodpovedne. Chcem sa opýtať komisie, či jej záleží na osude ľudí eh, a na dodržovaní ľudských práv. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Keller, nech sa páči. Ďakujem, vážení páni komisári. V oznámení komisie z 10. februára uvádzate, aký je váš výklad bezpečnej tretej krajiny a ja toto oznámenie vnímam tak, že takže všetky ustanovenia, ktoré sú v legislatíve EÚ, sa dajú vyložiť tak, že by sa tým pokrylo vlastne úplne všetko. Neviem, či to je rozumný krok, pretože e, aj keď tieto záruky sú v legislatíve, aby boli veľmi jasne stanovené, máme to e, v zákonoch, e, je to preto, aby sa to dodržiavalo, nie aby to bolo zrazu irrelevantné. Teda chcem sa vás opýtať, či si naozaj myslíte, že Turecko, krajina, ktorá vysiela vojsko voči svojim vlastným obyvateľom, krajina, ktorá posiela utečencov späť do Sýrie, pričom sme počuli aj to, že sírsky utečenci boli zastrelení na tureckých hraniciach, že to urobila turecká pohraničná hliadka. Domnievate sa, že Turecko, takáto krajina sa môže označiť za bezpečnú krajinu podľa smernice, e, ktorú máme platnosti? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani e, Winberg, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Veľké nedostatky na vonkajších hraniciach e, ste spomenuli, e, tak tu vám môžem dať len za pravdu. Hovorí sa tu o novej pobrežnej e, hliadke. Ja som si myslela, že to má na starosti Frontex že Frontex má sa úlohou brániť naše vonkajšie hranice. Vieme tiež, že Frontex vykonáva najmä operácie vyhľadávania a záchrany. Nechápem, prečo potrebujeme okrem Frontexu aj tieto nové hliadky na našom pobreží a na hraniciach. Tiež sa hovorí o tom, že by sa mal zaviesť nový systém rozdielovania utečencov. Minulý rok sa to podarilo. Konkrétne 400 sa ich prerozdelilo a pritom snaha bola prerozdeliť 160 tisíc. Aké ciele budú stanovené na tento rok? Skúsime to zdvojnásobiť, alebo pôjdeme rovno ďalej. 320 tisíc, čo poviete? A keď sa tieto kvóty e, vyčerpajú, čo sa bude potom robiť ďalej? Eh, dajme tomu 25 tisíc, by sa mohlo rozdeliť eh, zo Švédska do iných eh, krajín. Pán Avramopoulos, čo na to poviete? Ďalej nasleduje pán Brioa. Pani predsednička, drahí kolegovia, tento summit sa snaží ukameňovať komisiu za politiku príjmania migrantov. Keď e, počujeme tieto číselné údaje, dovolte mi e, vyjadriť moju sústrasť s obyvateľmi Kale, ktorí sú vystavení priamým dôsledkom tejto e, migračnej politiky. A rovnako ich rodiny nemôžu ďalej žiť v bezpečnosti a obchodníci takisto a predovšetkým ženy, ktoré sa stali tak ako v Kolíne obeťami eh, mnohých sexuálnych agresí. Títo ľudia vôbec nerešpektujú zákony príjmajúcich krajín a preto eh, je potrebné, eh, aby peniaze, ktoré sme venovali na príjmanie týchto utečencov, by mali byť použité na zbúranie týchto utečeneckých táborov a na pomoc Maďarsku, Bulharsku, Grécku zabezpečiť hranice pred týmito migračnými tokmi. Ďakujem. Pán Golniš. A európska agenda v oblasti migrácie pred 20 mesiacmi, ktorá teda vznikla pred 20 mesiacmi, je neoperabilná a utrpela totálnu porážku. E, inak to ani nemohlo byť, pretože väčšina tejto agendy spočíva viac menej na dobrej vôli vlád tretich štátov, začínajúc s Tureckom, s ktorým Európska únia udržiava také ambivalentné až schizoidné vzťahy veľmi dobre Turecko pochopilo slabosť tohto Turecka, ktoré je ako si zaklinené medzi touto dogmou e, svojimi za e, vonkajšími hranicami a vôľou prijať utečencov napriek nepriateľským postojom svojich obyvateľov. A výsledkom je čoraz náročnejšie e, vyjednávanie. Vidíme, ako pán Erdogan postupuje, keď sme mu zverili ochranu vonkajších hraníc EÚ. To znamená, že môže otvárať a zatvárať kohútik masívnej imigrácie. A pani Merkel stále sľubuje, že v Európe príjme legálnych utečencov a migrantov, ktorí vlastne e, prišli z Turecka. Táto politika je odsúdená na porážku väčšina členských štátov odmieta zúčastňovať sa na vašom systéme e, kvót a e, reinštalácie. E, musíme si uvedomiť, že sú tu prerušení. Einstein hovoril, že keď nezmeníme systém s tými istými myšlienkami, ktoré ho vytvorili, tak myslím si, že on mal pravdu. Je tu na vás otázka od pána Ujazdovského. Ste ochotní ju prijať? Ste ochotní prijať túto otázku od pána Ujazdovského? Nech sa páči. Áno. Ďakujem pekne, vážený pán kolega. Nemyslíte si, že dohoda s Tureckom nie je e, priateľná. Bruselskí demokrati e, boli takto vydieraní Tureckom a v podstate platia Turecku výkupné. Tým, že Európska únia uzorla túto dohodu, uznáva, že nie je schopná zaistiť svoje vonkajšie hranice poveruje touto úlohou Turecko, čo je úplne nepriateľné, pretože Turecko e, nie je európskou krajinou a nepatrí do Európy. Drahý pán kolega, ja plne súhlasím s vašim vnímaním tejto témy. Myslím si, že je to kupčenie, ktoré je nepriateľné iba posilní migračné toky, e, najmä tým, že sa potlačia e, víza a budú k nám prichádzať utečenci zo samotného Turecka budeme mať o mnoho viac kandidátov na migráciu, e, ktorí budú chcieť prísť do Európskej únie. Pán Džambasky, prepáčte, zle som vyslovila vaše priezvisko, ale napokon sme si porozumeli. E, dostávame sa e, ďalej, prichádzame k pánovi Brokovi, nech sa páči. Frau Pani predsedajúca, vážny pán popredseda komisie, kolegyne, kolegovia, chcel by som sa poďakovať komisii za to, že sa drží svojich návrhov z posledných e, týždňov a mesiacov, e, že zachovala chladnú hlavu v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený e, na takéto obrovské sťahovanie národov, vnútorné slobody, slobody cestovať, v Európe sú nám cenejšie a že ich chceme e, zachovať, e, e, že je tu konkrétny plán, ktorý sa bude musieť dodržať a že chceme, aby vnútorný trh ostal nepoškodený v tejto kríze. Tiež sa domnievam, že je dôležité, aby vnútorný poriadok bol opätovne nastolený, aby ciele ženevského dohovoru a tiež vnútorného poriadku Európy boli naďalej a opäť vo vzájomnom súlade, aby si neprotirečili. Myslím, že je správne, že požiadavka Európskeho parlamentu sa konečne e, dostáva e, do reality a vzniká Európska pohraničná pobrežná hliadka. 15-20 rokov e, Schengenu a Dublinu mali sa následok, že Malta a Taliansko už dávno robili tieto kroky. E, e, my musíme podporovať toto úsilie z našich peňazí a našim personálnym vybavením, aby fungovali tieto hliadky na pobreží a na hraniciach. E, Musíme si uvedomiť, že to je všetko v prospech utečencov. E, aj táto dohoda s Tureckom je dôležité, aby sme zároveň poskytovali e, týmto utečencom pomoc e, aj v krajinách, kde žijú aj v týchto táboroch, aby tam boli dôstojné podmienky pre život. A to je v súlade aj s cieľmi zo zasadnutia rady z minulého pondelka. Ďalej nasleduje pán Bidenholzer, nech sa páči. Súčasná kríza je aj preto, na svetle dňa, pretože nástroje na európskej úrovni nefungujú, pretože nemáme európsku migračnú e, politiku a Dublin vlastne nikdy nefungoval. Je pozitívne, že teraz máme rozsiahly balík legislatívnych opatrení, o ktorom by sme mali diskutovať a som presvedčený, že Európsky parlament e, v tomto smere Európsku komisiu podporí, aby sa podarilo konštruktívne e, zaujať prístup e, k riešeniu, ale potrvá to istý čas. A problém je v tom, že my musíme konať už teraz i hneď. E, ja som bol pred týždňom um, priamo na mieste, nemôžem sa zbaviť tých obrazov v hlave ľudia. Tam naozaj sú úplne zúfalí, najmä ženy a deti nevyslovne trpia. V týchto týždňoch, konkrétne tento týždeň, sa situácia ešte viac zhoršila. Uh, intenzívne zrážky totiž spôsobili že podmienky sú ešte horšie. Dozvedel som sa z Rumunska, že v tomto tábore je už 15 tisíc ľudí. Situácia je naozaj e, veľmi akútna a kedykoľvek môže e, eskalovať. Ja som vám, pán komisár, napísal už viacero listov, e, že v tomto smere bolo vynaložené príliš mále úsilie. Ak by totiž miestne obyvateľstvo sa neangažovalo, už dávno by bola situácia úplne explodovala musíme dosiahnuť skutočne právny rámec vyplývajúci zo zasadnutia rady. Je potrebné konať okamžite, nesmieme už strácať čas. Portugalská vláda sa vyjadrila, že chce zdvojnásobiť svoju kvótu od včera. Prichádzajú z Grécka do Portugalska utečenci. Toto je správna reakcia na túto krízu. Ďakujem. Pán Weidenholzer, ste ochotní prijať otázku od pani Atkinson, prosím? Bola to modrá karta pre pána Broka. Pán Brok, e, ak dovolíte, v nedelu, keď pani e, Merklová sa snažila umierniť pána Erdogana, protestovala e, proti uzatvoreniu hlavného denníka v Turecku a poukazovala tiež na porušovanie základných práv a práv novinárov a právnikov v Turecku? Pán Brok? Áno, upozornila eh, na to aj tureckého predsedu vlády a viackrát na to upozornila aj samotného pána Erdogana. Pani Merkelová čilila vždy útokom, že je príliš ostrá voči Turecku vo veci porušovania ľudských práv, eh, voči porušovaniu náboženských slobôd eh, a menšinových práv. Pani Merkelová sa nebojí na tieto veci poukázať. 22 23, to je číslo kapitoly, ktoré by sa malo otvoriť. E, to sa týka slobody médií, e, práv menšín. E, tieto kritéria rozhodne ani zďaleka ešte neboli v Turecku splnené a na to sa poukazuje aj pri rokovaniach. Pani Merklová na to už viackrát upozornila. Ďakujeme pekne. Máme tu isté pravidlá a je dôležité, aby sa pravidlá dodržiavali ak chcete položiť otázku v forme modrej karty rečníkovi, ktorý už dohovoril, toto nie je dodržiavanie pravidiel. Nikto vás nevidel, že by ste sa hlásili o slovo, že by ste dvihli modrú kartu. Toto je prosím nepripustné. Nestiažujte sa, nemáte na to právo nie je prípustné, aby, si, aby ste kládli otázku predchádzajúcemu rečníkovi. Už vám to na budúce neumožním. Pán Halla Aho. Ďakujem. Európska únia nebola úspešná v riešení migračnej katastrofy. E, zlyhaný mechanizmus relokácií len jedným príkladom toho, ako Európska únia sa snaží vnúcovať niečo, e, čo ani členské štáty, ani migranti vlastne nechcú. Najnaliehovejšou vecou je zastaviť svojvoľný výber azylu. Ľudia prichádzajú do Grécka, do Talianska, pretože odtiaľ mali možnosť vycestovať bez prekážok do severských krajín, kde panuje podľa nich blahobyt. Teraz sa tento eh, tok trošku zmiernil, nie eh, vďaka tomu, čo by robila Európska únia, ale vďaka členským štátom samotným, ktoré opätovne zaviedli e, vnútrošengenské hraničné kontroly. Šengenský systém by mal byť pozastavený, až kým e, sa situácia nedostane pod kontrolu. Inak totiž je tu riziko, že sa nám postupne e, úplne rozpadne. Azylové pravidlá by sa mali prispôsobiť tak, aby nebolo možné požiadať o azyl v jednom členskom štáte, ak prídete z iného členského štátu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Natalie Grisbeck, eh, nech sa páči. Eh, Vy ste tak trochu nerozhodný. Komisia prijala opatrenia vzhľadom na šírku kríze a po troch balíčkoch akcií, po hodnoteniach a následných samitoch ešte stále aplikácia nenastala, lebo každý večer štáty E, bránia to, čo by ste načrtli ráno. Už 4 roky v parlamente sa dožadujeme ochrany vonkajších hraníc šengenskej zóny. To je aj dô, dôkazom solidarity medzi štátmi. Ale čím ďalej, tým viac štátov nie je schopných prijať svoju zodpovednosť, či už je o Nemecko alebo Grécko. E, ocitli sa v dvojnásobnej paralýze, najskôr preto, že tisíce ľudí zomierajú každý deň a milióny ľudí e, sú, milióny rodín sú zničené vojnou a na druhej strane preto, že e, vidíme, ako sa pomaly potápajú hodnoty, ktoré boli základom európskej konštrukcie. E, vy jednoducho sľubujete niečo, čo štáty stavia k múru. Prerušená rečnička. Opäť e, summit ukázal, že v Európskej únii existujú rôzne členské štáty, ktoré si neželajú participovať na spoločnom úsilí a zodpovednosti, nedokazujú svoju solidaritu s ostatnými členskými štátmi, ktoré sú konfrontované s obrovským problémom, ako napríklad problém utečencov a migračné toky. My si musíme uvedomiť, že jednostranné akcie a egoistické národné politiky nielenže neprinesú ovoci, ale z dlhodobého hľadiska budú mať katastrofálny dopad na všetkých. Avšak ja som si s uspokojením vypočul záväzky, že sa budú všetci ilegálni prišielci z Európy navrácať do Turecka a že sírsky utečenci sa budú rozdielovať spravodlivo do všetkých členských štátov. Rovnako vítam sľub e, alebo prísľub pomoci Grécku, pretože my ju potrebujeme pre ľudí, ktorí sú v Grécku zablokovaní a rovnako potrebujeme program reinštalácie ľudí z Grécka do iných krajín. A preto treba i hneď, aby sa slova premenili na činy. Pani Valero, ako posledná rečnička. Ja som veľmi nepo, nespokojná a som plná obav, pokiaľ ide o súd EÚ a Schengen. Obávam sa, že sa to všetko zrúti jedno za druhým. Každá krajina e, jednoducho začne e, zavádzať svoje vlastné dočasné kontroly na hraniciach. To je aj prípad mojej krajiny a myslím si, že našou prácou by malo byť, aby sme bdeli nad tým, aby tieto e, kontroly na hraniciach boli čo najkratšie. Je rovnako potrebné, aby každý členský štát prijal svoju mieru zodpovednosti, čo sa dnes nedeje. E, kým všetky členské štáty nepríjmu svoju mieru zodpovednosti, tak bude stále na hraniciach kontrola a to je tragické. Rovnako hovoríme o návrate tých, ktorí nemajú dôvod na získanie azylu. Ale e, sú tu niekoľko je tu niekoľko stoviek alebo tisícov chlapcov, ktorí sú e, v Európe celé roky a už počuli, e, vypočuli si rozhodnutie o vyhostení, ale nemajú kam ísť a títo ľudia budú dnes poslaní do veľmi nebezpečných krajín, do Afganistanu, do Gazy a do ďalších e, častí. Pán Marušik, na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetci z nás uh, sa niekedy stávame aj pacientami, niektorí z nás sme lekármi a samozrejme, keď chceme byť zdraví dlhodobo, musíme nájsť príčinu ochorenia, neriešiť iba symptómy. A tu robíme presne opak, snažíme sa bojovať s dôsledkami a nie s dôvodom, s príčinami ochorenia. Ak budeme takto pokračovať, tak jednoducho zničíme Európsku úniu. Ak nám ide o Schengen a Európsku úniu, musíme si zadefinovať, čo Európa je a čo Európa nie je a musíme zatvoriť hranice a musíme začať bojovať proti prílevu tejto veľkej infekcie. To nie je choroba, na ktorú sa musíme pozrieť Nejde o to, aby sme ju podporovali a pomáhali jej, pretože ak budeme pomáhať šíreniu choroby, tak nás zabije. E, Turecko nás môže využiť, dostanú miliardy eur preto, aby implementovali svoje vlastné politiky a my nedokážeme obhajovať sami seba a zatvoriť vonkajšie hranice. Mali by sme byť jednoducho radikálnejší. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Gabriel. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, pani, pán komisár, ďakujem vám za vašu bilanciu Európskej agendy o migrácii. E, ja, sme svedkami tejto vojny, ktorá je tu od začiatku nášho mandátu, ale stále treba ešte veľa urobiť tak zvonka, aj znútra. Dve otázky mám. Poprvé, hotspoty. Vieme, že jeden z nich nie je operácie schopných. E, čo nám bráni, aby sme pokračovali rýchlejšie? Ak tu je politická blokáda, E, treba urobiť všetko preto, aby e, boli prijaté rozhodnutia na národnej úrovni, aby sa robilo dnes to, čo je dôležité, lebo zajtra sa to stane naliehavou situáciou. Komisia spustila v Nigerii e, pilotné centrum, ale vôbec nemáme žiadne správy o tomto centre ktoré by, a to vlastne by boli konkrétne údaje o našej migračnej politiky. My potrebujeme takéto veci najmä na prácu s tretimi krajinami, najmä v Afrike. Ešte dve poznámky k e, vonkajším aspektom našej migračnej politiky. Ak by sme konali viac na príčinách migrácie vonku, tak by sme nemuseli znášať e, tieto e, dôsledky vo vnútri pokiaľ ide o readmisné dohody, ktor, aký je kalendár, ktoré krajiny ďalej, Libanon a Jordánsko. Musíme tieto krajiny naďalej podporovať, lebo to sú kľúčové krajiny na e, udržateľné riadenie migračnej krízy pretože dnes vidíme, že e, finančné, e, finančné podpory sa e, menia na konkrétne projekty. Pán Rodriguez ako ďalší. Pani Rodriguez, oceňujeme si snahy komisie, ale grecké riešenie a turecké riešenie čo skoro ukážu, že majú obmedzené možnosti, čiže naozaj potrebujeme silnejšie európske riešenia, aby sme opätovne dostali situáciu pod kontrolu a chceme zachrániť Schengen aby sme aj reagovali na potreby utečencov podľa európskych hodnôt. Zároveň potrebujeme skutočné európske hranice, nie len e, v podstate osnaté drôty, ale novú koncepciu systému hraníc ktorý by mal byť modernou infraštruktúrou a mal by mať potrebné informácie, kapacity logistiky a poskytoval užitočné služby, kontrolu hraníc, E, riadenie toku utečencov a pomoc utečencom e, na ľudskej úrovni. Podľa mňa by sme to mali zorganizovať a podporovať a zafinancovať ako strategickú verejnú investíciu, ktorú by sme mali mať preto, aby sme pripravili Európu na 21. storočie, aby sme zreorganizovali naše vzťahy so susedskými štátmi pozitívnejšie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom pani... je pani von Štork. Ďakujem pekne, dámy a páni. Chcela by som spomenúť jednu dôležitú súvislosť v tejto migračnej agende a síce mechanizmus prerozdeľovania. Milióny ľudí prichádzajú do Európy. Nemecký minister pre rozvoj začiatkom roka povedal, že 8 až 10 miliónov príde z Blízkeho východu a už sú na ceste aj z Afriky E, tiež príde ešte niekoľko viac miliónov. To je ten skutočný problém. A Európska únia už celé mesiace hovorí o prerozdeľovaní 160 tisícov ľudí z Talianska a z Grécka. 873 e, z nich už bolo prerozdelených. Od včera vieme, že sa tento proces má výrazne urýchliť. Možno by sa to podarilo o nejakých 15 rokov ale prerozdeľovanie 160 tisícov ľudí, ktorí sú už tu, e, je v podstate ničím, keď si uvedomíme, že 10 či 20 miliónov ľudí e, sem k nám príde v dohľadnej dobe. Týchto ľudí nemôžeme všetkých k nám prijať, musíme im pomôcť priamo na mieste, kde žijú a síce okamžite. Ďakujem pekne. Pani Albiol Guzman. Ďakujem. Migračné politiky Európskej únie sa vyvíjali tak, ako to vyhovovalo našej ekonomike alebo ekonomike niektorých krajín a vždy na okraji ľudských práv. Najskôr sa začali migranti rozdielovať na legálnych a ilegálnych. Ilegálni boli zavretí, e, boli pozbavení e, rôznych možností a dokonca boli aj vyhostení postupne s vojnami v Iraku, Sýrii, Afganistane sa e, zneužívali utečenci nepekným spôsobom tak, že sa začali rozlišovať na utečencov a imigrantov. Začali sa používať prívlastky ekonomicky. E, utečenci začali mať isté práva, ale migranti žiadne. A teraz už ani to nie utečenci sú zablokovaní na hraniciach alebo e, v tábore v Kale bez akejkoľvek ľudskej dôstojnosti, ale všetci utečenci sú obeťami e, krutých a kriminálnych politík. Pán Vážená pani predsedajúca, pán e, kom, komisár, e, treba snažite sa zredukovať, zadržať, vyhnúť a potom treba negovať, vrátiť a repatriovať a potom e, spaktovať s diablom, prijať všetky, e, všetky návrhy. To je to, čo sme si vybrali, keď sme prijali dohodu s Tureckom. Stále sme na okraji legality, ale individuálne riešenie týchto utečencov sa stalo históriou. A keď sa pozrieme na Grécko, to Grécko, e, ktoré sme vytlačili na okraj ekonomického a sociálneho zrútenia sa, ktoré si neplní svoje povinnosti a zmenilo sa na akési nápravné e, zariadenie pod holým nebom. My nie sme schopní jednoducho riešiť túto krízu. Členské štáty E, máme tu ženy, mužov, deti, ktorí často e, hynú tesne pred cieľom. My sa uzatvárame do seba, sledujeme svoje národné záujmy. Odpovedou nie je e, trestať utečencov, ale zmeniť kritéria. Ak vám vyprší čas, aj keď budete hovoriť rýchlo, jednoducho váš odkaz neprejde. To je taká dobrá rada, pani Atkinson. Áno, e, turecký bazár, dohadovania na tureckom bazáre nie je dobré, 6 miliard eur, Turecko žiadalo 20. E, čo ste boli ochotní, koľko sa dohadovať e, za peniaze daňových poplatníkov? Cestná mapa. Nedelu pani Merkel sa snažila zmierniť veci ten istý víkend Podobná situácia bola v Nemecku. E, jednoducho politici nepo, nepočúvajú svojich ľudí. Počúvate svojich ľudí? E, liberalizácia e, vízovej povinnosti pre Turkov? Asi to ľudia nechcú. Akceptujete ďalšie náklady, ktoré platíme už teraz v rámci zahraničnej pomoci a ďalšia miliardu, ktorú zaplatíme do Európskej únie. Ja si nemyslím, že občania sú ochotní to zaplatiť. Takže čo sme získali tým, že sa tu doťahujeme na tureckom bazáre? E, všetci vieme, aký je ten pocit, keď si z nás robia bláznou a preto e, sú Briti za Brexit. Diaz Demera, pán Diaz Demera, máte pol druhá minúty. Ďakujem. E, treba sa pozrieť na význam čísel a odliadnúť od toho my čelíme obrovskej e, humanitárnej kríze a takisto aj kríze riadenia. E, jednotlivé krajiny uzatvárajú hranice a to ohrozuje úniu. Ja chcem hranice otvorené, iba spoločne a solidárne môžeme čeliť tejto tvrdej situácii. Musíme obnoviť a chrániť Schengen, s väčšou mierou kontroly na vonkajších hraniciach. Podporujem naliehavé opatrenia zo strany komisie, ako aj mechanizmus humanitárnej pomoci, ktorý je naliehavý pre Grécko, a takisto aj naliehavé vyslenie sľúbených prostriedkov z fondov. Turecko. E, to je veľmi komplikovaná otázka, ale áno, Turecko, áno teraz, ale prečo? aby sme zlepšili humanitárne e, podmienky utečencov na jeho území a takisto aj v Sýrii. A v Turecko je to aj preto, aby zabrzdilo tie toky, ktoré nepotrebujú medzinárodnú ochranu. My nemáme príliš veľa alternatív. Musíme plniť svoje vnútorné aj vonkajšie záväzky, e, prijatie, e, ubytovanie a fondy. A ďalej tu máme hlavné medzinárodné pravidlá plniť e, uznesenie o skončocovaní e, nepriateľstva. Treba splniť ženevské dohody a treba, aby pracovné skupiny humanitárnych skupín naďalej pokračovali, lebo len v tejto oblasti sme dôveryhodní. To je všetko. Ďakujem. Pani Jotová, na minútu nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja budem naďalej, naďalej budeme vás podporovať pri snahe vyriešiť krízu, ale musím priznať, že v predchádzajúcej diskusii o Sýrii to nevyzerá veľmi nádejne. Úspešná politika Európskej únie stojí na dvoch pilieroch. Úloha lídrov pri riešení konfliktov a riadenie krízy utečencov. E, v poslednej dobe sa zameriavame však iba na ten druhý pilier Máme holistickú politiku k migrácii? Nemáme. A navyše posledné návrhy komisie regionalizovali problém zvládania migračných tokov. Teraz hovoríme o Grécku, čo sa udeje potom bude, keď vznikne nová mimoriadná situácia. A okrem toho, nemereme všetkým jedným metrom. Všetky vaše návahy sú za zachránenie Schengenu. To je to hlavné slovo Schengen. Ale čo sa deje na ostatných hraniciach? Stanú sa nárazníkovými zónami a veľkými tábormi pre imigrantov. A podľa mňa Európa tým nezíska na bezpečnosti. Pán Ujazdovský. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, toto je návrh z realizmu a nie egoizmu. V minulom roku sme sa dohadovali, hovorilo sa o politike otvorených dverí a my sme boli ochotní prijať kohokoľvek a to bol Ela eh, chyba z nezodpovednosti. Ja podporiem to, čo sa tu povedalo. My musíme ochrániť vonkajšie hranice a musíme trvať na tom, že Grécko bude realizovať zodpovednú politiku. Musíme sa snažiť o to, aby dohoda s Tureckom bola skutočne realizovaná a musíme poskytovať aj humanitárnu pomoc utečencom, kresťanom, ale aj vyznávačom iných náboženstiev, ktorí trpia v dôsledku vojny na Strednom východe. Nemali by sme sa vrácať k mechanizmu relokácie, pretože ten je príliš rizikový a myslím si, že ani nezodpovedá medzinárodnému právu, pretože ľudí nemôžeme umiestňovať tam, kam nechcú ísť proti ich vôli. Realizmus to nie je egoizmus, ale iba bezpečná Európa bude schopná pomáhať iným. Ďakujeme pekne pani Sakorafa. Je ďalšou rečníčkou na minútu, prosím. Tí, ktorí chcú porozumieť, ako Eh, hlboko už Európska únia klesla. Len stačí, aby si prečítali včerajšie závery zo samitu. Európske hodnoty a zásady Um, po tvrdých rokovaniach s Tureckom, ktoré okupuje európske územie, ktoré porušuje ľudské práva, ktoré bombarduje uh, Kurdov uh, na svojom území aj mimo svojho územia, ktoré má prezidenta, ktorý vydiera, sa im podarilo získať výzovú výnimku, uh, začať rokovania o konkrétnych kapitolách, získať ďalšie 3 miliardy navyše. Toto je skutočný vrchol a dokonca ešte e, pomer výmeny utečencov jedného k jednému. Z Grécka sa tým stane e, obrovský koncentračný tábor a za každého utečenca Turecko získa um, paušálny poplatok. E, je to pritom v rozpore s medzinárodným právom. Grécka, um, nemecká aj rakúska vláda uh,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 Cieľom komisie je zaviesť takú migračnú politiku, e, ktorá bude postavená na Dubline. E, to musí byť aj naďalej skutočnou prioritou. Politickí predstaviteľe únie sa musia o to snažiť. Je to pritom e, utopia. Musíme konkrétne konať. Doteraz sa toho urobilo príliš málo. Nie sme schopní konať. Je to paradoxné, táto letargia, tento nedostatok vízie, e, nedostatok schopnosti konať je záťažou pre celú Európu. Ďakujeme pekne. E, teraz nasleduje pán Zver. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, e, podporujem závery mimoriadného samitu. Žiaľ, Európa zdá sa e, príliš divoko nakupuje v posledných hodinách. E, kúpili sme si prísľub, že migračný tok sa zastaví, aspoň teraz pomalý. a že konečne šengenský režim bude opätovne zavedený. Cena je pritom veľmi vysoká, najmä ak Turecko bude veľmi nedôveryhodným partnerom napokon rozhodnutia, ktoré sa príjmú na budúci týždeň, budú e, snáď rozumnejšie a vďaka tomu by sa situácia mohla zlepšiť nie len, že sme prislúbili Turecku o mnoho väčšiu podporu, aj viac peňazí včera, tiež sme prislúbili urýchlenie integračného procesu, aj keď to nejako nesúvisí s migračnou krízou bezprostredne. Turecko vycítilo slabosť Európskej únie a rozhodlo sa vydierať nás. Toto nie je dôveryhodný partner, nie je to správanie, ktorým sa vyznačuje dobrý partner. Spôsobuje to veľké obavy spojené s budúcnosťou e, spolupráce medzi EU a Tureckom. Dnes sa ma novinár opýtal, e, aká je situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, e, čo novinári, nezaujímavá vás to? Povedal som nie, pretože po včerajšom samite možno sa nám podarí s Tureckom niečo predsa len dosiahnuť. Ďalej nasleduje pán Schlein. Pani Schlein. Ďakujem, pani predsedníčka Hráme sa tu o budúcnosť Európskej únie v dôsledku tejto, tejto krízy. Ako nás budú posudzovať budúce generácie? My tu naďalej hovoríme, organizujeme samity bez toho, že by sme dospeli k skutočnému európskemu riešeniu. Už 28 krajín riešilo e, požiadavky tých, ktorí prichádzajú do Európy. Keby sme boli od začiatku začali konať tieto e, čísla, by sme boli dokázali vyriešiť. Grécko nemôže zostať osamotené. E, externalizovať hranice to nie je riešenie a naše vlády nemôžu byť jednoducho rukojemníkom Turecka. Hovoríme o aplikácii Európskej agendy o imigrácii. Ako je možné, že E, tieto presídľovania e, sa zredukovali na 170 tisíc a e, je tu veľké oneskorenie. Ja som bola na Lampedúze minulý mesiac, kde sú ľudia celé týždne blokovaní a platia za neschopnosť európskych vlád, ktoré nie sú schopné správne aplikovať rozhodnutia rady Kedy budeme mať jasnú perspektívu budúcnosti týchto ľudí? Kým to nebudeme mať, tak systém hotspotov nebude fungovať, pretože každý sa bojí, že padne do pasce dublinskej byrokracie. E, revízia Dublinu je nevyhnutná s permanentným mechanizmom redistribúcie a práve toto očakávame od komisie a na tom budeme pracovať nie na malých kozmetických úpravách. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Pašak e, musím upozorniť, že vaša rýchlosť bola príliš vysoká na pretlmočenie. Žiaľ, e, nepodarilo sa komunikovať celé vaše posolstvo. Ďalej nesleduje pán Silikiotis. Európska únia nedokázala riadiť európsku e, krízu utečencov, prijímala nesprávne rozhodnutia, ktoré porušujú medzinárodné a európske práva, ako aj ľudské práva utečencov. Koľko utečencov musí ešte zahynúť bez pomoci, aby sme konečne e, e, odrazili xenofobné a rasistické útoky vyšehrádskych krajín, e, ktoré zatvárajú hranice a ktoré odmietajú utečencov e, a zatvárajú ich do neúnosnej situácie v Grécku. Členské štáty EÚ by mali prijať vlastnú mieru zodpovednosti a neustupovať pred vydierackou politikou Turecka. Európska únia je zodpovedná za e, zničenie krajín, odkiaľ prichádzajú utečenci a my by sme mali niečo urobiť. Frontex a ďalšie orgány e, e, e, bránia solidarite a škodia solidarite medzi členským štátom. Treba sa vzdať barbarstva a treba nájsť bezpečnostné prechodné miesta, postarať sa o reinštaláciu utečencov. Na riešenie tejto krízy musí prejsť cez posilnenie humanizmu a humanitárnej pomoci. Pán Bonanno? Pán predseda? E vy chcete, aby sme hovorili pomaly a máme minúty a ja sa pýtam, ako my môžeme potom e, načrtnúť naše myšlienky. Je to naozaj veľmi komplikované. Mám pravdu alebo nie, pani predsednička? Veď už som spotreboval takmer polovicu rečníckého času a preto musím hovoriť rýchlejšie. Pán Bonano hovorí pani predsedajúca. To, čo sa, o čo tu ide, tak je vlastne veľmi ťažké za minútu E, povedať veľa vecí, to je pravda, ale e, vráťme sa teda, dávam vám jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. E, v dnešnej debate by som rád vyjadril moje skúsenosť a ako starosta talianského mesta. Do môjho mesta prišli utečenci, a nikto neunikol pred vojnou. Prišli z krajín, kde nebola žiadna vojna. Ale ja mám dva návrhy lebo tu máme dvoch dôležitých ľudí, ktorí rozhodujú o budúcnosti Európy. V Európe naši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia bojovali za slobodu a teraz tu máme veľa mužov a žien, ktorí unikajú pred vojnou a dochádzajú na naše európske hranice. Namiesto toho, aby sme ženám a deťom pomáhali, čo mi prípada naozaj spravodlivé. Prečo nechceme týchto mužov vrátiť do krajín pôvodu, aby mohli bojovať za svoje územia, za svoje krajiny, aby pomáhali rekonštruovať svoje vlastné krajiny. Dajme im vzdelanie a vráťme ich do krajín, nech bojujú za ochranu svojich slobôd, svojich území. Pani Vozenberg, prosím. Vážená pani predsednička, e, počas včerajšieho samitu sa počas 15 hodín hovorilo o veciach, zatiaľ čo rozhodnutia sa odložili. Sú tu tisícky ľudí, ktorí každý deň prichádzajú na grécké ostrovy. Ako tomu budeme môcť členiť? Ako môžeme čeliť tomuto obrovskému problému spolu s týmito e, tisícmi ľudí? Je potrebné, aby Európska únia prijala seriózne rozhodnutia, aj za členské štáty, ktoré nerešpektujú svoje povinnosti v oblasti reinštalácie. S Tureckom reinštalujeme utečencov na turecké územia a z tureckých území do EÚ. A e, vlastne čo budeme robiť, pokiaľ ide o tých, ktorí uzatvárajú svoje hranice? Rovnako treba prinútiť Turecko, aby vzalo späť e, nelegálnych migrantov, ktorí sa ocitli v Grécku, drahí kolegovia. Ak skoncujeme so skutočnou solidaritou medzi členskými štátmi a ak Turecko ako strategický spojenec bude naďalej e, predkladať nové požiadavky voči týmto zúfalým ľuďom, tak humanitná a solidárna Európa zanikne. Pán Dermurali, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, my tu nie prvýkrát diskutujeme o tejto téme a v týchto istých chvíľach e, sa deti migrantov hrajú v špinavej odpadovej vode v Macedónsku, v Grécku. E, sme svedkami stoviek strán dokumentov a zároveň sme svedkami toho, že krajiny stávajú ostnaté ploty Myslia si, že sa to vyrieši. E, vidíme, že ženy a deti sú zaseknuté za zatvorenými hranicami, nemôžu pokračovať e, vo svojej ceste a nemôžu sa ani vrátiť. Len si pomyslite na matky, ktoré musia urobiť to najťažšie rozhodnutie vo svojom živote. Musia sa rozhodnúť opustiť svoj domov a hľadať lepší život pre svoju rodinu. Je to veľmi dlhá cesta, e, niekoľko tisícov kilometrov. Starajú sa o svoje deti na tejto ceste v nádeji, že nájdu nový domov, e, novú e, domovinu, kde budú môcť vychovávať svoje deti v miery. Je to veľká hanba. Pošliapávame tým európsky humanizmus a ľudské práva. Musíme musíme brániť Európu nie pred migrantmi, ale pred politikmi, ktorí sú príliš veľkými egoistami a ide im len o vlastnú moc a urobia všetko preto, aby si ju obránili tu v Európskom parlamente. To musíme povedať jasne a nahlas nemôžeme pripustiť v EÚ členské štáty, ktoré nie sú ochotné podielať sa na spoločnej obrovskej migračnej politike. Ďakujeme pekne. Teraz pán Chuntis. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda komisie, veľmi pozorne vás počúvame. Prečítali sme si aj včerajšie závery samitu. Zdá sa, že utečenecká politika pod vedením EÚ je len výmenným obchodom s Tureckom. Turecko zneužíva túto krízu a porušuje medzinárodné právo, porušuje a popiera národnú zvrchovanosť a snaží sa to zneužiť vo svoj vlastný prospech. Teda zdá sa, že tu ide o handrkovanie, o obchodnú výmenu a pritom predmetom tejto výmeny sú ľudia. Teraz už rokujete aj s Gréckom, Hovoríte tu o zmiernení dlhu, o zmiernení úsporných opatrení len preto, že chcete, aby sme sa stali jedným obrovským hotspotom. Úplne ste nás zbili z toho memoranda a teraz nás chcete ešte úplne doraziť týmito migrantmi. Ehm, pre tých, eh, ktorí sú opustení v Grécku, bude eh, táto dohoda skutočne posledným klincom do truhly. Eh, ďalej nasleduje pani Gál v rozprave. Mm, ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, vážení kolegovia. Mnoho slov, ale príliš málo skutkov v posledných šiestich mesiacoch. Neschopnosť konať destabilizuje Európu a celý región, aj západný Balkán. Musíme zastaviť tento nekontrolovaný prílev migrantov, nastala chvíľa konať a akékoľvek kroky musia mať za cieľ nastolenie poriadku. Hovoríme tu o utečeneckej kríze, pričom vieme, že iba malé percento týchto ľudí naozaj má nárok na uh, štatút utečenca. Iba málo ktorí z nich skutočne e, majú nárok žiadať o azyl. Ide o nelegálnych ekonomických migrantov, ktorí len hľadajú lepší život, lepšie možnosti zamestnať sa a preto sa vystavujú sami riziku a vystavujú aj svoje deti riziku. Nemusíme všetkých prijať. Európska únia musí dokázať, že dokáže tieto problémy vyriešiť, musí preukázať svoju schopnosť brániť svoje vonkajšie hranice. Musíme vyslať veľmi jasný signál a urobiť jasné kroky. Už nemôžeme viac strácať čas. Ďakujeme pekne. Teraz pani Kienge. Grazie, signor komisario. Ďakujem, pán komisár. Kríza utečencov veľa návrhov už bolo predložených a niektoré boli schválené parlamentom aj radou. Ďalšie sa pripravujú a dúfam e, v zodpovednosť a zmysel pre zodpovednosť, e, tak aby sme mohli pokročiť e, v systéme dublinských nariadení, aby sme mohli reagovať na požiadavky krajín prvého kontaktu. Nede tu len o migračné problémy. Rovnako je potrebné aplikovať princíp solidarity, rešpektovanie ľudských práv a to sú princípy, ktoré e, schválilo aj medzinárodné právo, ale humanitárna reakcia to je len jedna časť tohto riešenia, ktoré si vyžaduje globálny prístup a od parlamentu e, vyžaduje veľa času a mnoho mesiacov. Ak dlhodobejšia vízia bez dlhodobejšej vízie zo strany EÚ budeme obeťami zlyhania a zopakujem slova vysokého komisára pre utečencov. Nastal okamih opätovne potvrdiť hodnoty, na ktorých sa budovala Európa. Ďakujeme pekne. Pani Kozlovská Rajevič, ďalšia. Ďakujem, pani prevodničanca, šanovní państwo, pani... Ďakujem za slovo. E, vážni kolegovia, vážni páni komisári, na úvod by som chcela spomenúť požiadavku pána Tuska e, ekonomickým migrantom. Vyjadril sa, neprichádzať do Európy, je to veľký e, prelomový výrok v európskej politike e, v Európe, ktorá čelí e, čoraz väčším počtom prichádzajúcich migrantov. Zdá sa, že ich počet presiahne dokonca 2 milióny. E, už je nám jasné, že nemôžeme prijať úplne všetkých, nemôžeme to pripustiť. Túto krízu musíme vyriešiť zahraničnou politikou. Musíme stabilizovať situáciu v Afrike aj na Blízkom východe, tak aby migranti a utečenci sa mali kam vrátiť. A tiež musíme hľadať e, konkrétne riešenia. Včerajšie rozhodnutia, dohoda s Tureckom, nás naplňa nádejou, že sa podarí presunúť pozornosť z externej e, na internú dimenziu a tiež e, vieme, čo nás to bude stáť. Nede tu len o e, ekonomické náklady, bezvízový e, kontakt s Tureckom totiž je veľmi vysokou cenou. Európa naďalej bude musieť prijímať utečencov, ale kontrolovane a to je veľmi dôležité eh, z pohľadu našej bezpečnosti a tiež eh, z pohľadu eh, efektívnej pomoci utečencom. Na to, aby sme im totiž dokázali skutočne pomôcť, musíme mať dôveryhodné údaje, musíme všetko dostatočne naplánovať, musíme mať zoznam úloh, vypočítať náklady a prehodnotiť, čo dokážeme vlastne urobiť, aby sme neboli príliš preťažení touto pomocou, ktorú im chceme poskytnúť. Ďakujeme pekne, pán Kirkos. Ďakujem pekne. Tu v Európskom parlamente sme vždy hľadali bezpečné formy eh, príchodu utečencov do Európy. V dohode, ktorá bola včera uzavretá, eh, vidíme, eh, že je tam len zrnko takéto snahy a síce riadmi sa dohoda s Tureckom a tiež e, riadme sa dohoda medzi e, Gréckom a ostatnými členskými štátmi a absolútny návrat tých, e, ktorí sú ekonomickými migrantmi do Turecka a potom následne do ich krajín pôvodu. Myslím, že sa pomaly blížime k riešeniu, ale za akú cenu, prosím? Cena je taká, že zatvárame oči pred našimi zásadami, pred ľudskými právami. Toto je cena, ktorú za to musíme zaplatiť, pretože sa neposúvame k hĺbšej politickej integrácii v Európe. Toto je cena, ktorú nás nutí zaplatiť komisia. Pán Juncker sa totiž vyjadril, že toto je konečná príležitosť. Posledná príležitosť teda. Žiadame komisiu, aby urobila všetko, čo je v jej silách. Ďakujeme pekne, pani Morano. Ďakujem. Vážený drahí kolegovia, určite, že nie sme zodpovední, spolu zodpovední za túto migračnú tra- tragédiu, ale vďaka nekoherentnej politiky, a ktorú sme vyslali, eh, tak sme podporili ilegálnu imigráciu. A keď počúvame o politike kvót, tak E, my sme e, vlastne vyzvali utečencov, aby prichádzali na naše územia. Vo Francúzsku sa vláda rozhodla jednoducho vyprázdniť e, džungľu v Kale, aby roz, rozmiestnila utečencov vo francúzskych mestách. A v šenghanskom priestore nemáme hranice a my nemáme ani väzníc dostatok. E, dva, viac ako 25 emigrantov, ktorí boli do dení, dedín premiestnení, odišli bez toho, že by zanechali adresu. E, takisto v Nemecku 130 tisíc utečencov nie je geograficky identifikovateľných. Veľa utečencov prichádza do, našich krajín, na naše územie, do Európskej únie a my sme im e, klamali, pretože oni to považovali za svoju konečnú stanicu je potrebná pevná politika, treba poslať silné posolstvo a je potrebné mať aj politiku návratu, ktorou nedisponujeme, pretože dnešná migračná politika je totálne e, mimo. A myslím si, že to by sme si mali v tomto hemisajkli uvedomiť. Pán Zdechovský. Ďakujem pani podpredsednička, pán pod, e, podpredseda komisie. Pred zimou si väčšina z nás myslela, že migračná vlna e, pod vplyvom počasia upadne a postupne ustane. K tomu však nedošlo a Európa čeli ešte väčšej katastrofe ako pred rokom o takomto čase. Je potrebné uvedomiť si, že máme viac problémov, ako sme si mysleli. Ako som sa mohol na vlastné oči presvedčiť, Grécko nezvláda príliv utečníkov a situácia, ute, utečencov a situácia na macedonsko gréckej hranici je neúnosná. Ak nedôjde k zmene, ani v budúcnosti Grécko nebude schopné hrániť spoločný šengenský priestor. Tam by už žiadny program nepomohol a preto hovorme radšej o konkrétnych opatreniach a o tom, ako budeme fungovať. Spolupráca s balkánskymi štátmi, partnerstvo s Tureckom, E, spoločná európska pohraničná e, stráž. To sú len niektoré nástroje, ktoré nás však nemôžu vo svojej podstate zachrániť. Pán Pogliese. Grazie, presidente. Pernesio... Ďakujem, pani predsednička. Opätovne sme tu v tomto hemicykli a hovoríme o imigrácie. Diskutujeme o naliehavej situácii, pred ktorou sme sa ocitli Dúfam, že raz a navždy e, e, e, budeme mať konečne aj E, činy a nielen slova. Treba e, pripraviť Dublin 3, e, ktorý predstavuje túto anomáliu pri príjme utečencov. Len potom budeme môcť konkrétne pomôcť Grécku, včera Taliansku, zajtra možno Španielsku. Európska únia sa zaviazala do 31. 3 predložiť e, e, pozmenený Dublin 3. Ja len dúfam, že tento kalendár bude rešpektovaný a že postupne jednotlivé členské štáty v rade budú konzekventné na rozdiel od toho, čo sa dialo v nedávnej minulosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jednoducho sa problémy presúvajú z jedného do jedného členského štátu. Nie je žiadne iné riešenie ako spolupráca medzi členskými štátmi. Môžeme musíme prejsť k nekontrolovanému prílevu, k riadenej kontrole príchodu, musíme registrovať ľudí ľudským spôsobom a obnoviť Schengen. Harmonizované databázy medzi Tureckom a EÚ sú preto kľúčové a ja podporujem akčný plán EÚ Turecko a novú humanitárnu pomoc pre Grécko. Jednoducho utečenci v Turecku, Libanone, v Jordánsku musia byť dané k dispozícii finančné prostriedky čo najskôr podľa OSN a NGO. Podporujem spoluprácu NATO v boji proti e, pašorákmi v Strauzemnom mori. E, takéto vyriešenie je bezpečný príchod do Európy. Všetky členské štáty by mohli urýchliť postup spolu s UNHC, relokácia, repatriácia a obnovenie Dublinu Takisto sa musí všetko urýchliť. Pani predsednička, stigmatizácia utečencov je súčasťou problému, pretože stavia ľudí proti ľuďom. Je čas, aby EU lídry zmenili svoju retoriku. Utečenci nie sú ani záťažou, ani nebezpečenstvom. Sú to ľudia, ženy, deti, ktorí hľadajú ochranu a potrebujú ochranu. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom bude pán Plenkovič. Ďakujem pekne pani podpredsednička Pán podpredseda komisie, ďakujem pekne za prehľad implementácie Európskej migračnej agendy. Za posledných 10 mesiacov viac ako 800 tisíc ľudí prišlo do Európy a viaceré e, tisíce prišli od začiatku tohto roka nemáme jednoducho kontrolovaný tok ľudí, ktorí prichádzajú a utekajú, aby si zachránili životy. Musíme tento proces e, zorganizovať humánnym, ale aj zákonným spôsobom. Preto vítam vašu iniciatívu revidovať dublinské nariadenie a chrániť Schengen. A v maximálnej možnej miere sa dohodnúť s Tureckom, tak ako sa to stalo včera. Aby Turecko mohlo, pomohlo nám chrániť hranice a aby sme mohli pomôcť Grécku vzhľadom na zlú situáciu na grécko macedonskej hranice, ktorá má domino efekt pre celú balkánsku trasu. Ďakujem. Vážení kolegovia, mám 17 žiadostí do diskusie, do voľnej rozpravy Catch aj Žiaľ, Nemôžem vám všetkým dať priestor, pretože máme časový skos a dnes popoludne nás čaká ešte ďalších 5 tém. Ale začneme a prvou bude pani Šojdrová. Dobre, keď tu nie je, tak pani Nirkunen. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Eh, som veľmi znepokojená situáciou Schengenu. Včera eh, sa uzavrela dohoda s Tureckom, tá je veľmi významná, ale je nereálne myslieť si, že Turecko vyrieši eh, európsku utečeneckú krízu. Musíme my sami Eh, dať do poriadku naše vonkajšie hranice. Členské štáty musia naplniť rozhodnutia, ktoré boli uzavreté v minulosti, zriadenie hotspotov, eh, tiež registrácia eh, všetkých prichádzajúcich ako aj e, rovnocenné rozdeľovanie týchto prišielcov medzi všetky členské krajiny. Boli prijaté e, mnohé rozhodnutia, ale ich plnenie v praxi e, žiaľ nie je dostatočné. Členské štáty vyzerá to, že si navzájom nedôverujú, zaviedli opätovné hraničné kontroly. Už 8 krajín sa k tomuto utieklo. Opatrenia, ktoré navrhla komisia vo svojom programe minulý piatok, sa musia naplniť, aby šengenský priestor a tiež voľný pohyb osôb v Európskej únie bol nadalej zaručený. Je to dôležité z politického hľadiska aj z ekonomického hľadiska, ale podarí sa to len, ak budeme brániť naše vonkajšie hranice. Ďakujem pekne, pani Gomeš. My country my ukazujeme na to, že európska solidarita nie sú právnymi slovami, ale spôsob, ako riešiť túto najhoršiu teženskú krízu od druhej svetovej vojny. Je tu existenčná kríza pre EÚ, tak ako to povedal UN vysoký komisár pre utečencov dnes Portugalsko dnes prijalo vyše 60 utečencov čatrovými letmi z Grécka. Ide o relokáciu ľudí a o vyhnutie sa neludskému zachádzaniu sa s nimi blízko hraníc firom. Porušuje sa medzinárodné právo, rozhodnutie e, rady a jednoducho ľudskosť. Ďalšie, očaká, ďalšie rozhodnutia sa očakávajú v najbližšie dni vzhľadom na rýchle reakcie portugalskej vlády. Ale čo robia iné vlády? Prečo Európska komisia, Európska rada e, tak trestajú Portugalsko a Grécko, že nesplňajú rozpočet, majú deficit do nejaké desiatky percent a na druhej strane netrestajú iné štáty za to, že neprejavujú solidaritu a nechajú trápiť ženy a deti e, jednoducho, pretože im neposkytnú ochranu. Včera e, sme sa nechali vydierať Erdoganom, pánom prezidentom Turecka pánom Erdoganom, tureckým prezidentom. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, Európska únia je v kritickej situácii. Veľa členských štátov jednoducho nie je ochotných podeliť sa o zodpovednosť. Hovorili sme len pred niekoľkými mesiacmi o harmonizovanom postupe, avšak eh, dohod- uzavreté dohody sa nerešpektujú. Rozhodnutie komisie alokovať 700 tisíc euro na humanitárnu pomoc e, utečeneckej kríze je mimoriadne dôležité pre Grécko a krajiny Západného Balkánu. Spoločný plán činnosti s Tureckom takisto zohráva svoju úlohu. Je nutné okamžite vytvoriť európsku hraničnú a pobežnú stráž e, krajiny sa musia zúčastňovať týchto iniciatív, ak sa nechcú stať e, akýmsi nárazníkom pre EÚ. Musíme podporiť aj riešenie mierového procesu na Blízkom východe a musíme modernizovať azylový postup Európskej únie. E, pani predsedajúca, pán podpredseda vyhlásenia predsedu rady minulý týždeň ohľadne Grécka, závery včerajšieho samitu a dokonca aj vaše vyhlásenia o Európskej agende o migrácii odhaľujú kriminálny charakter európskych politik v tejto oblasti. To sú tie isté politiky, ktoré umožnili destabilizáciu a chaos v miestach, odkiaľ prichádzajú utečenci A to sú tieto obete. Tie, teraz hovoríte, aby tieto obete neprichádzali do Európy. E, táto agenda je proti a porušuje medzinárodné dohovory a zdôrazňuje represívny a selektívny charakter európskej migračnej politiky, ktorú až doteraz e, podporuje vojnová mašinéria NATO. Kriminalizovať, vyhnať toho, kto hľadá lepší život v Európe. E, iba ak nejde o kvalifikovaných pracovníkov. E, toto je možno tiež ďalším signálom hlbokej krízy, v ktorej sa nachádza Európska únia. Je to kríza, ktorá odhaľuje svoju skutočnú tvár E, tým, že presadzuje falošné princípy a vyhlásenia. Ďakujem. Pán Šoltes, ďakujem pekne. Vážený pán komisár, spomenuli ste niekoľko opatrení súvisiacich s plnením akčného plánu a spomenuli ste aj dohodu o relokácii utečencov e, s Tureckom. Myslím, že toto by mala byť predovšetkým dohoda medzi členskými štátmi samotnými a toto by malo byť úplne prvé opatrenie a tiež opatrenie, ktoré sa uskutoční ešte pred uzavretím hraníc, teda namiesto našich dohôd a solidarity medzi členskými štátmi, sme v podstate presunuli plnenie našich úloh na Turecko. Sme ochotní za to zjavne zaplatiť veľmi vysokú cenu, 6 miliard eur celkovo. A Tiež budeme musieť poskytnúť Turecku mnoho ústupkov v oblasti ich porušovania e, ľudských práv. Turecko je e, veľmi šikovné v hľadaní najprospešnejšieho e, prospešnejšieho riešenia pre nich samých, napríklad návrh jednak jednej je, dúfame, že aj medzi členskými štátmi bude rovnaká ochota dosiahnuť dohodu. Pán Jurek, Ďakujem pekne. Je to druhá diskusia dnes na tému imigrácie. Do poludnia sme si vypočuli Filipe Grande, komisára OSN, ale ani on, ani pán Timmermans nepovedali to, čo je najdôležitejšie. Najdôležitejším faktom je to, že by sme to nemali skrývať pred našimi občanmi. Mali by sme jednoducho povedať, že um, dynamický rast nezákonnej migrácie do Európy je asi tisíc percent 10 tisíc ďalších nelegálnych migrantov prišlo do Európy e, za prvé mesiace tohto roka a títo ľudia sú vystavení riziku, pretože neustále počúvame vyhlásenia o otvorení zákonných ciest migrácie a oni sú zavádzaní nejakou ilúziou príležitosti. Je na čase, aby sme im povedali, keď im pomáhame, keď im hovoríme, že im budeme pomáhať, tak ich lákame do Európy. Je to nezodpovedné voči týmto ľuďom a je dôležité, aby tí, čo hovoria takéto veci, aby si uvedomili dôsledky svojich slov. Ďakujem. Pán Epitideos. Pani predsednička, vážený pán Timmermans, povedali ste a požiadali ste, E, a žiadali ste, e, že aby Európska únia skutočne vyriešila problém Európskej únie. Ja by som chcel požiadať pána Avramopulosa, ktorý sedí vedľa vás a ktorý bol ministrom obrany v mojej krajine, aby vám povedal, že e, grécka armáda nemá mandát uzavrieť hranice. Hovoríte o E, ochrane hraníc a o ochrane pobrežia, ale Turecko neakceptuje a neustále posiela e, nelegálnych migrantov do Grécka. E, prečo vy súhlasíte s tým, aby táto krásna krajina sa menila na koncentračný tábor utečencov? a táto dohoda s Tureckom, Turecko, ktoré neustále ohrozuje niektoré európske regióny. A vy žiadate e, Turecko, aby chránilo hranice Európy. E, táto žiadosť jednoducho nie je akceptovateľná. Ja neviem, e, k čomu to povedie. Na politickej úrovni určite k ničomu dobrému Ďakujem, e, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za nové legislatívne návrhy a ja samozrejme ich budem zdieľať pri riešení tohto problému. Treba jasne rozlišovať medzi utečencami, e, tými, ktorí môžu rátať s e, medzinárodnou ochranou a s ekonomickými migrantami, ktorí už nemôžeme príjmať. Dokonca aj prezident Tusk minulý týždeň povedal, že a, a odporúčal ekonomickým migrantom, aby sa už nevydávali na cestu, lebo nebudú môcť byť prijatí. Musíme spustiť e, diplomatickú kampaň o sírskej a libyskej kríze a musíme sa pokúsiť nepodceňovať e, informácie tajných služieb, podľa ktorých medzi e, migrantami môžu byť aj teroristi. Takže musíme sa snažiť do maximálnej E, možnej miery využívať všetky agentúry, ktoré máme k dispozícii, Europol a Eurojust, aby sme e, dosiahli skutočnú a reálnu výmenu informáciu, informácií s členskými krajinami, aby sme zabrzdili tento fenomén a aj túto krízu. Pán López Aguilar. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Ja vyjadrujem rozčarovanie Európanov nad týmito protirečivými rozhodnutiami. Všetky boli prijaté v krátkom čase bez stratégie a žiadne z nich sa nesplnili. Je tu jasný nedostatok politickej vôle a solidarity, pretože problémom sú kvóty, ale nie sú ani e, riešením a nie je riešením ani e, naše ustupovanie Turecku. A ešte menej vhodné je e, robiť nesplniteľné prísľuby. A preto, pán komisár, povedzte jasne rade, že je groteskné, že sa Turecku sľubuje to, čo členské štáty ani nechcú, ani nemôžu dať a že problémy v oblasti ľudských práv sa nevyriešia E, bez toho, aby Európska komisia a členské štáty e, trvali na maximálnych požiadavkách v oblasti ľudských práv. Pán Avramopoulos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení pani poslanci, pani poslankyne, po všeobecnosti by som povedal, že sa všetci zhodneme aj s niekoľkými výnimkami na základe tých hlavných črt Eh, riešenie aktuálnej situácie. Včerajší summit bol nutným krokom, hoci ešte nie tým záverečným krokom, pretože summit budúci týždeň bude ešte dôležitejší. Každý teraz stojí z očí voči svojej vlastnej zodpovednosti a každý bude braný na zodpovednosť. Čo by sme si mali uvedomiť to si tu všetci uvedomujeme, že musíme byť solidárni vo všetkých aspektoch, o ktorých hovorili včera lídry. Solidarita je základom, hlavným pilierom návrhov komisie. Utečenecká kríza je katalizátorom osudu Európskej únie. Môžem vám pripomenúť eh, Sisyphov mýtus, ktorý všetci poznáte. A teraz si predstavte, že Európa je Sisyfos. Áno, Európa má na pleciach ťažké bremeno, ale je nutné, nutné naozaj, aby všetky členské štáty pomohli Európe vyniesť toto bremeno na vrch aby sa jednoducho tento mýtus nesplnil, nestal sa realitou a neskotúval sa nám ten veľký balvan dole, aby Európa sa nevrátila do minulosti. Je ľahké prijať populistické a zjednodušené retoriky eh, vo volebných kampaniach v viacerých členských štátoch takýmto spôsobom. Len extrémizmus, nacionalizmus a xenofóbia získavajú. Je to na škodu ideálom a hodnotám Európy. Zopakujem, že nezmeníme našu stratégiu a každého budeme vyzývať k tomu, aby ju podporil potrebujeme veľkoplošné relokácie, efektívne návraty tých, ktorí nemajú právo na pobyt a potrebujeme bezpečné vonkajšie hranice a za to nesú zodpovednosť všetky členské štáty. Keďže členské štáty nesú spoločne s komisiou zodpovednosť za ochranu Schengenu a dúfam, že napriek tomu, že niektorí politici si neuvedomujú symbolické a politické hodnoty Schengenu ani svoje povinnosti, dúfam, že aspoň zvážia ekonomické náklady toho, keby Schengen prestal fungovať. Nebudem sa opakovať a nebudem opakovať ani svoj záväzky voči Schengenu, pretože to poznáte. Migračné toky sú, eh, pardon, tlaky sú také veľké, že žiadny členský štát eh, pred nimi neobstojí sám. To vieme. Potrebujeme okamžitú podporu prebiehajúcich operácií Frontexu, ako aj rýchlu dohodu na, o návrhu Európskej hraničnej a námornej stráži. Nemôžeme len sedieť a čakať, že sa veci zlepšia sami od seba, pretože sa nezlepšia, pokiaľ nebudeme všetci aktívni. A preto vítam aj aktivity našich partnerov, aj zaangažovanosť, aj UNHCR, ako to bolo dnes ráno povedané, na to, ktoré e, snáď e, konečne zastaví aktivity pašerákov ľudských bytostí. Ja vám pripomínam, že sme vyhlásili pašerákom vojnu. A áno, potrebujeme Turecko, aby sme čelili tejto globálnej kríze. Vieme, že mnohí máte pochybnosti, ale nemali by sme zabúdať na to, že Turecko je v tejto regióne kľúčovým hráčom a hlavným partnerom Európskej únie tejto otázke, ale nepôjdeme proti vlastným pravidlám. A toto bude v nadchádzajúcich dňoch objasnené a potom príde Európska rada. Návracanie môže prebiehať len v plnom súlade s e, zákonmi EÚ aj s medzinárodným právom. Taktiež musíme dokončiť našu stratégiu. Presídlovanie je našou hlavnou prioritou. Ako už som povedal na mojom vypočutí, Musíme vytvoriť legálne cesty pre tých, ktorí chcú prísť do Európy, aby mohli. A a taktiež e, čoskoro prejdeme s našimi plánmi na reformu dublinského systému a potrebujeme systém spravodlivého zdieľania záťaže aj čo sa týka migrácie. Čo sa týka hraníc a mobility, tak EÚ nemôže existovať, pokiaľ nebude mať účinnú um, politiku mobility a musíme preto brať do úvahy aj globálny e, vývoj veci. A na záver chcem povedať jednu dôležitú vec. Koordinovanejšia politika integrácie len v podstate dotvorí celú túto otázku. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vaše vystúpenia boli pre mňa veľmi užitočné. Ďakujem vám za ne a určite ich vezmem vážne do úvahy e, pri e, ďalších e, krokoch. Je v tomto parlamente sa v podstate narodila naša politika a v tomto parlamente bude aj bránená v mene európskych hodnôt a európskej demokracie. Ďakujem za pozornosť. And... Ďakujem, takže diskusiu E, uzatváram. A v prebehu schôdze sme hovorili o odporúčaniach